7. apríla 2014 stal eh, v Estónsku ministrom polospodárstva. Eh, pán Harlem Desir sa od 9. apríla eh, stal ministrom pre európske záležitosti vo Francúzsku. Pani Maria de Grasa Carvalho sa od 1. maja 2014 ujme funkcie, ktoré, ktoré nie je kompatibilná s výkonom funkcie európskeho poslanca. Chcem zablažovať pánovi Padarovi a Desirovi k im vymenovaniu podľa článku 4 parlament